právnym textom, ak sa proti tomu nikto neobráti do 24 hodín, e, či už 40 e, poslancov alebo politická skupina. Texte sa dajú nájsť na e, elektronickom zázname zo zasadnutí parlamentu. V stredu v zmysle článku 74 podporím dva právne akty, ktoré boli prijaté v riadnom postupe názvy týchto právnych aktov budú priložené k zápisnici z tohto zasadnutia.